komisiu ohľadne severovýchod eh, Atlantickú oblasť, pokiaľ ide o rybolov makrel, takže otváram diskusiu. A teraz dostane slovo autor tejto štúdie, Pán, Gala, ktorý tu, pán Galer, ktorý tu nie je, dostane slovo, nech sa páči. Je pán Kadek tu? Pán Kadek? Nie. This is just like a real plenary. Je to úplne ako reálna plenárka. Um, Mr. Mato. Pán Mato? Pán Mato. Áno, vážený pán predseda, tu som. Ja nechcem čítať svoj príhovor, ale vzhľadom na význam tejto diskusie, tak e, musím pristúpiť k takémuto postupu. Vážený pán predseda, nakoľko ide o spoločnú rozpravu, tak by som sa sústredil na rybolov. Pokiaľ ide o prítomnosť výboru pre rybolov, tento dnes nie je zastúpený. Je mi to ľúto. A už sa to opakuje. Tá dohoda, ktorá sa tu dosiahla včera ohľadne tejto témy, tak treba povedať, že je to prvá príležitosť, ktorú tu máme, kde sa môžeme venovať problému rybolovu, práve makrel a bude tu viacero bude tu viacero príhovorov, ktoré si ešte vypočujeme a treba povedať, že EPP má skutočne veľkú trpezlivosť, pokiaľ ide o túto tému a pokiaľ ide o komisiu, ale ako som už povedal včera, mám tu pár otázok, ktoré by som chcel spomenúť. Prečo napríklad tým, že sa končí obdobie prečo ešte stále nemáme konkrétnu dohodu pre ďalšie obdobie. A predovšetkým, pokiaľ ide o rybolov práve makrely, tento problém je veľmi vážny. Takisto ma prekvapuje, že prečo sa vlastne kvóty dali Islandu a Ferovským ostrovom v neprospech ostatných krajín, predovšetkým takých ako je napríklad Norsko, s ktorou máme dohovor. Takisto by som chcel vedieť, prečo komisia vyšla v ústrety jedným krajinám a iným zasa nie. Niektoré sú sankcionované oveľa prísnejšie ako iné. Prečo vlastne máme takýto dvojaký meter? Uh, thank you very much, Mr. Mato. Speaker... Ďakujeme pekne, pán Mata. Ďalším rečníkom je pani Rodust, ktorá práve prišla, ak sa nemýlim. Nie, vy nie ste pani Rodust? Okay, sorry, a case of mistaken identity. Takže v prípade, že som sa pomýlil, tak sa ospravedlňujem. So, I give the floor to Miss, Mrs. Bilbao. Teraz zostane slovo pani Barandika Bilbao, nech sa páči. Pani Bilbao, máte slovo. Pán Bilbao, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Bol by som býval veľmi spokojný, ak by som mohol zablážovať aj komisii za dohodu, ktorá sa dosiahla pokiaľ ide o pobrežné oblasti, ale chcel by som povedať, že je potrebné dosiahnuť väčšiu transparentnosť a väčšiu vedeckú prísnosť, pokiaľ ide o prijatie záverov ohľadne Islandu. Nemôžeme tolerovať to, že Island si bude navyšovať unilaterálne svoje kvóty. Už od roku 2006 vidíme, že e, sa 23 násobnil výrobok tejto, výrobok tejto krajiny to je jednoducho nepostačujúce. Nemajú dostatočné kvóty a stále potre- teda potrebujú si ich zvýšiť, aby mohli postupovať vo svojom rybolove po svoj prospech. Preto by som sa chcel spýtať komisie, že čo urobíte s Islandom. Budú tu sankcie, alebo tu nebudú sankcie? Takisto sa chcem spýtať španielského predstaviteľa, pokiaľ ide o tie kvóty, ktoré má Španielsko. Máte tu tých 4000 tón aj baskická flotila dostane kvóty, alebo ako to bude? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Bilbao. Ďalším rečníkom je pán Kun. Vážený pán predseda, pokiaľ ide o rok 2009, chcela by som povedať, že Island mal vtedy problémy s krachom a potreboval túto situáciu riešiť. Ale my sme zadefinovali konkrétne podmienky. Museli sme kvôli tomuto vyrokovať aj spra- mimoriadne pravidlá, ktoré si Island vlastne e, vyžiadal sám, to znamená 200 mil e, na rybolov. Island porušil všetky dohody v roku 2010, 130 tón makrel, ktoré vylovil, tým vlastne celý výskyt makrel v tejto oblasti poškodil nie je zúčastnený na týchto rokovaniach a to poukazuje na to, že sa uberá separatistickou cestou. A my musíme proti tomu zakročiť, aby naše e, rybárske flotily nemuseli v budúcnosti znášať ešte väčšie znevýhodnenia. Takže tu máme s Ferovskými ostrovmi a s Norskom dohodu, to je pozitívny vývoj situácie, hoci treba uznať, že pokiaľ ide o kvóty, e, tie sa zvýšili pre krajiny, ktoré nie sú v Európskej únie. To má vplyv aj na relatívnu stabilitu. Je veľmi dôležité, aby sme mali s Norskom e, dohodu. Je dôležité, aby Norsko jasne vedelo, že pokiaľ ide o výskyt makrel, aké má kvóty v Baltickom mori, kde máme spoločné e, rybolovné e, oblasti vo viacerých oblastiach tohto regiónu. Keď Nóri súhlasili s týmito pravidlami, tak je to vlastne zelená pre nás, pokiaľ ide o udržateľnú politiku. certifikácia baltického heringa môže teraz fungovať správnym spôsobom. To je základný predpoklad na to, aby sa lepšie mohol, zabezpečil odbyt tejto, tohto druhu krajiny ryby, aby aj naše, naša krajina, naši rybári v Mecklenburgsku, Fornpomersku mohli uh, pokračovať vo svojej práci, takže ten výsledok hodnotíme pozitívne. Ďakujem pekne pán Kuhn a ďalším rečníkom je pán Milan. Grazie, Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vážený pán predseda, ctení kolegovia a kolegyne. Ja Chcem sa poďakovať autorom. Myslím, že je dôležité zdôrazniť, e, aby sme začali kráčať tou správnou nohou. Pravdou je, že zatiaľ ešte neprebehla verejná schôdza v Európskom parlamente na túto tému od nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy, odkedy máme právomoci v spolurozhodovaní. Oplatňovanie týchto pravidiel je obmedzené práve kvôli spôsobu, ako sa to reviduje reguluje. Dúfam, že budeme schopní toto prehodnotiť a zaviesť nové kontroly. O toto by sme sa mali snažiť. Dúfame, že sa nám podarí uplatňovať regionálnu politiku, ktorá bude fungovať aj v prospech Európskeho parlamentu, aj členských štátov. Ehm, tvrdí sa, že sa táto dohoda o rybolove vníma príliš pozitívne a z odborného hľadiska došlo ku chybe. Prijali sa mnohé zmeny, ktoré sú dôležité z politického hľadiska, doposiaľ neboli riešené správnym spôsobom. Teda nevieme, či to môžeme podporiť. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje pán Dušek. Ďakujem, pán predseda. Správa o udržiavaní eh, pravidel spoločnej politiky rybolovu spoločnej politiky i rybolovu je potrebné budovať také nástroje, na ktorých sa dohodneme a ktoré aj schválime. Inak totiž diskusie a rokovania nemajú žiadny význam v rybolove, ktorý bude ekonomicky a ekologicky vyvážený, môžeme potom zachovať aktuálne stavy rýb aj pre budúce generácie. Pokiaľ ide o klimatické zmeny, často dochádza k masívnemu presunu rýb, preto je potrebné pravidelne revidovať chránené morské oblasti. Jeho ochrana musí byť e, ozajstná a nie len slovami proklamovaná. Preto chcem vyzvať aj komisiu, aby v pravidelných intervaloch e, zakročila. Okrem toho je nevyhnutné, aby rybárske firmy boli legislatívne nabádané k obstarávaniu takých lodných zariadení, ktoré sú z hľadiska selektívnosti čo najoptimálnejšie, aby nedochádzalo k masívnym výlovom rýb na dnách a taktiež, aby nedochádzalo k výmetoch. Ja dlhodobo vystupujem v prospech udržateľného rybolovu, preto chcem túto správu oceniť ako celok a dúfam, že bude podporená bez nejakých výrazných zmien. Ďakujem za slovo. Ďakujeme pekne, pán Dušek. Ďalej nasleduje pán Danelis. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať pani Meissner za vynikajúcu spoluprácu. Chcem sa jej poďakovať za jej správu. Táto smernica, ktorá sa týka organizačného a integrálneho riadenia pobrežných oblastí, je kľúčovým aspektom v presadzovaní zeleného rastu, pardon, modrého rastu a Malo by to rozhodne prispieť k vytvoreniu aspoň mm, pol milióna nových pracovných miest mm, biotechnické odvetvia, a ďalej cestovný ruch, ktorý súvisí s činnosťou na mori. Toto sú rozhodne veľmi kľúčové sektory nášho priemyslu a taktiež musíme zvážiť aj investície, ku ktorým dochádza v cezhraničných námorných regiónoch, keď zavedieme spoločný systém riadenia pobrežných štátov e, veľmi výrazne to naruší náš modrý rast. Došlo by k takému rastu, ktorý bude poznačený anarchiou a toho by bolo veľkým rizikom pre morské prostredie. A krajiny Stredomoria už teraz musia veľmi tvrdo platiť e, za svoje chyby a sú veľmi nepriaznivej situácii preto sa pýtame, či by sme tieto smernice nemohli zakotviť e, presné e, spôsoby využenia tohto systému a taktiež, aby sa zaviedli kroky na podporu týchto pobrežných oblastí. Skupina socialistov taktiež trvá na tom, že je potrebné spolupracovať na úrovni morských regiónoch, ktoré sa vyznačujú týmto problematickými úrovňami. Ďalej, čo sa týka e, verejného využitia, prepašte, pán predseda, už končím. Taktiež by sme mali prehodnotiť e, špecifické kroky v tejto súvislosti. E, predseda, chcel by som pripomenúť všetkým, že máme časový skls a preto prosím, dodržite svoj rečnícky čas, inak vám bude musieť odobrať slovo. Ďalej nasleduje na minútu pán Salavrakos. E, ďakujem pekne, pán predseda. Takéto kroky môžu mať katastrofické dôsledky na zamestnanosť na stratégiu 2020. Je to zložité v časoch krízy, keď sa kríza sústreďuje na rozvoj krokov na sektore. Tam je zamestnaných niekoľko miliónov ľudí a obrat je zhruba vo výške 500 miliónov eur. Taktiež je potrebné koordinovať e, kroky na politickej úrovni a zohľadňovať dopady na prax, tak aby sme dokázali optimálne nastaviť výsledky pre našich európskych občanov. Chcem oceniť e, túto správu pani Majster. Myslím, že je to veľmi významná iniciatíva na implementáciu Európskeho plánu riadenia je kľúčové, aby Európska únia rozvíjala svoje kroky v bezpečnosti a sledovaní pobrežných oblastí i námorných v členských štátoch EÚ. Ďakujeme pekne, pán Salavrakos. Ďalej nasleduje pán Banky. Na minútu, prosím. Ďakujem pekne. Politika rybolovu e, musí byť naliehavo reformovaná. E, čoraz viac e, sa loví nadmerne oproti aktuálnym stavom rýb. Mnoho druhov rýb je nadlovených 80 až 45 až 47 stavov rýb v Atlantiku. Z hľadiska je príliš zaťažovaných z pohľadu Maďarska vidíme, že zisky z rybolovu sa znižujú a budúcnosť tohto sektora je veľmi e, neistá. Je potrebné nastaviť e, pravidla tak, aby ekologicky, ekonomicky a sociálne boli dlhodobo udržateľné. Ciele novej reformy a novej spoločnej politiky rybolovu spočívajú v tom, aby naše staviry boli udržateľné a taktiež, aby sme boli dlhodobo e, schopní poskytnúť našim občanom dostatok bezpečných potravín. Ďakujem. Ďakujeme pekne. E, Ďakujeme za to, že ste dodržali ročnícky čas. E, je to naozaj príkladné pre všetkých. Ďalej nasleduje pán Karonna. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Neprečítam to, čo som si pripravil, pretože nechcem, aby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 Vidíme, že v oblasti rybolovu eh, dochádza k veľmi neblahým praktikám. Mm, vidíme, že sú tam náznaky nedodržiavania pravidiel. Írsko, Cyprus a Litva si eh, nastolili eh, túto tému ako prioritu a bola to chyba. Predsedníctvo sa tomu chcelo venovať, ale vidíme, že lobovanie tohto sektora prevládlo Ďakujeme pekne, pán Karona. Týmto sme uzavreli zoznam rečníkov. Teraz prejdeme k postupu HDI. Máme príliš mnoho prihlásených do diskusie, nemôžem dať slovo všetkým. Dám slovo len trom z vás a ospravedlňujem sa vopred všetkým tým, ktorí chceli vystúpiť, ale nedostanú slovo, žiaľ. Takže dostane slovo pani Kadnin, pán Monomiene, pani Flašíková. Začneme pani Pietikajne, nech sa páči. Vážený pán predseda, eh, druhy, ktorí žijú, eh, ktorí žijú na dnách našich morí a ich množstva sa neustále obmedzujú, eh, najmä práve na dnách našich morí žijú veľmi ohrozené malé druhy rýb a preto plavidlá, ktoré lovia ťažným spôsobom výrazne ohrozujú stavy týchto rýb, e, pretože výrazne poškodzujú dna našich morí. E, komisia navrhla zákaz e, takýchto plavidiel, avšak parlament zdôrazňuje spôsob prežitia mnohých rybárov, ktorí sa spoliehajú na túto formu rybolovu. Musíme si uvedomiť, že musíme dosiahnuť rovnováhu medzi e, záujmami e, našich rybárov, chceme zachovať ich možnosť živobytia, ale zároveň nechceme dlhodobo poškodzovať kvalitu našich morí a našich e, rybných stavov. Zhruba percento celkovo vylovených rýb e, pochádza z e, e, veľkých hĺbok morí, preto je potrebné zvážiť, do aký miery naozaj má toto opatrenie skutočný význam v praxi. Ďakujeme pekne pani Pietikainen. Teraz nasleduje pán Bonanini. One minute, please. Grazie, president. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. A negatívne dopady rybolovu predseda prerušuje. Ďakujem pekne, poprosím vás, musíme sa postaviť. Áno, samozrejme, ďakujem za upozornenie, takže začnem ešte raz. Negatívne dopady rybolovu, pokiaľ ide o tieto oslabené stavy hĺbkomorských rýb, ničia sa, ničia sa tu res, nese, e, oblasti, kde vlastne sa tieto ryby rozmnožujú, a vlastne e, to má veľmi negatívny dopad aj pre budúci rozvoj. Preto potrebujeme management, ktorý bude hospodárske základy brať do úvahy a v tomto kontexte nesmieme zabúdať na to, že negatívne dopady práve pokiaľ ide o ekosystém vlastne môžu sa rozšíriť aj na okolité oblasti a to má potom vplyv aj na miestnych rybárov, ktorí vlastne na, tie opatrenia, pokiaľ ide o udržateľný rozvoj, tak to môže mať negatívny dopad a musíme tu zobrať do úvahy dôležitý antropologický ko- komponent, ktorý v tejto oblasti zohráva dôležitú úlohu. Aj vo vzťahu k životnému prostrediu chceme dlhodobo udržateľný rybolov, ktorý prispie k hospodárskému a spoločenskému tkanivu týchto pobrežných regiónov. A prepáčte, keď som, to, keď som hovorila príliš dlho. Ďakujem veľmi pekne, príjmame vaše ospravedlenie. Ďakujeme pekne, ďalším rečikom je pani Flašíková Beňová. Nech sa páči, máte minútu. Cieľom predmetného návrhu je riešiť zásadné problémy tohto druhu rybolovu, ktorými sú vysoká zraniteľnosť hlbokomorských populácií rýb a nedostatok údajov o tejto populácii, čo znemožňuje zodpovedne zhodnotiť aktuálny stav veľkosti a rybolovnej úmrtnosti. Táto populácia rýb má rozdielne biologické vlastnosti, ktoré ich robia v súvislosti s nadmerným rybolovom a neudržateľnými postupmi mimoriadne ohrozenou skupinou. Problémom je aj to, že hlbinný rybolov sa vo veľkej miere rozšíril ešte predtým, ako sa sprístupnili postačujúce informácie o stave populácií, úrovni odhodených a nechcených úlovkov a dôsledkoch na morský ekosystém. Až do roku 2003 bol tento druh rybolovu v rámci Európskej únie vo väčšine neregulovaný. Preto je veľmi dôležité správne udržanie, e, určenie podmienok, pretože je nevyhnutný špecifický prístup v tejto oblasti a zabránenie ďalším nepriaznivým vplyvom na podmorský ekosystém. Okay. That concludes the Mrs. Vlasikova. Ďakujem pekne. Takže týmto sa dostávame na koniec dnešnej diskusie. So, we now come to the next debate. Uh, this is on the report by Mrs. Gall. Ďakujeme pekne, takže teraz prejdeme k ďalšej správe, pokiaľ ide všeobecné usmernenia k rozpočtu na rok 2015. A teraz hneď dostanú slovo teda dostane slovo pán spravodajca, pán Gad Saval Rubial, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, som skutočne rád, že sme znovu